chcú pomôcť pre plnohospodárov, ktorí chcú pomôcť e, krajinám východnej Európy, ktorí chcú vstúpiť do Európskej únie, tak tí nechcú škrty, nechcú takéto znižovanie. E, veľmi väčšina zastupcov Európskeho parlamentu vás žiada nakoniec, aby ste to pochopili, aby ste pochopili, že Európsky Parlament je kolegislátor. Ak parlament neschválí rozpočet, nebude rozpočet. A aby bol rozpočet, aby bol schválený, tak rada namiesto toho, aby sa medzi sebou podohadovala, tak musí sa snažiť priblížiť tomu, čo žiadame my, čo žiada komisia. Ďakujem pekne. Dobre, týmto e, sa končí vystúpenie predstaviteľov politických skupín a teraz dostane slovo pán Lome na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Ten, kto nešetrí, musí trpieť, povedal Konfucius. E, v mojom krátkom e, pôsobení v tomto parlamente vidím nový pocit, že sa nikto nebojí, e, čo veci stoja, kancelárie, vybavenie, cestovanie, šoféry. Ehm, všetko je to poskytované bez e, nejakých účtov. Máme nie že dve, ale tri parlamentné budovy. Máme obrovskú uhlíkovú stopu. 500 miliónov našich voličov toto celé financuje, zatiaľ čo oni sú uhrnutí do chudoby neudržateľným euroexperimentom. Takisto eh, kroky ECB podporujú nepodporovateľné negatívne úrokové sadzby, podkopávajú základy kapitalizmu, vytvára sa masívne e, súvisiace riziko, pretože si e, nemôžu e, ľudia dovoliť, alebo teda nemajú ľudia vyššie e, platy a mm, všetky protesty sú obetované na nedemokratickom oltári superštátu Európy Konfucius ale má pravdu, Európa bude trpieť, pokiaľ nezvýťazí logika nad míňaním. Ďakujem ďalším rečníkom. Je pán kolega Olbricht. Nech sa páči. Pani <clears throat> panie Pani predsednička, pán komisár, pán minister Eh, je to posledný eh, rok tohoto výhľadu a podľa eh, Európskeho parlamentu ehm, posledný rok je dôležitý, pretože určuje smerovanie nasledujúceho výhľadu. Ehm, tak, kam dospieme v roku 2020, veľkou mierou bude ovplyvňovať spôsob činnosti po roku 2020. A dnes máme na stole tri návrhy. Máme návrh Európskej komisie, máme návrh Rady a máme návrh parlamentu. E, tieto sa e, zásadne e, líšia, líšia sa nielen čo sa týka čísel, pretože my nechceme hovoriť len a vylúčne o výške rozpočtu. Chceme hovoriť o jeho hodnote, za čo chceme vynakladať peniaze a koľko to bude. A stať eh, a v súvislosti s tým eh, eh, my dáme návrhy, ktoré súvisia s konkrétnymi činnosťami a nie číslami. A my si myslíme, že je lepšia technická finančná činnosť a parlament sa zachová tak e, zaoberá tým, na čo chceme vynakladať peniaze a čo je potrebné a čo nebudeme potrebovať len v 2020 roku, ale aj v 2021 a nasledujúcich rokoch. Preto pre nás táto diskusia má veľký význam, pretože sa týka mnohých rokov a nie je len roku 2020 a v e, tejto veci ako spolurozhodujúci, ako v procese spolurozhodovania, e, tu budeme veľmi tvrdí. Dankeschön. Als Ďakujem. A teraz sa slovo pani kolegyne Hladín na minútu. Ďakujem pekne, pán pre, pani predsedníčka, pani eh, komisári, pani eh, dámy a páni. Sú to dve eh, základné piliere, ktoré chceme zabezpečiť. Rast um, práva, na druhej strane životné prostredie, boj proti klimatickým zmenám. Toto sú dva veľké ciele, ktoré hlavne mladé generácie podporujú, pretože oni žiadali práve, aby boli schválené mimoriadne opatrenia pre eh, boj proti klimatickým zmenám a pre nástroje, eh, ktoré by im pomohli, aby mohli vstúpiť na pracovný trh, aby sa mohli vzdelávať, aby mohli využiť svoje talenty a takisto svoje schopnosti. My ako socialisti vítame to, eh, že hm, z týchto 373 miliónov eh, eur, ktoré žiada parlament na vrch, bude veľká časť práve venovaná mladým, aby zabezpečilo ich vzdelávanie a vstup na pracovných trh. 5 miliónov mladých eh, v Európe každý rok využíva tieto nástroje. 3,5 milióna mladých získa takto možnosti, aby mohlo zabezpečiť svoju budúcnosť. Takže potrebujeme naozaj rozpočet, ktorý by bol odrazom toho, čo žiadajú mladé generácie, aby mohli vidieť naozaj konkrétnu nádej do ich budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje kolega Šastel, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahí kolegovia. Ak my chceme ambiciozný rozpočet mať pre EÚ, musíme naozaj byť zjednotení. Za týmto návrhom našich dvoch spoluspravodajcov vítam ich prácu pretože bolo to odhlasované vo veľkej väčšine pre budúcnosť EÚ na rok 2020. Vzhľadom na súčasný stav a vzhľadom na minulý týždeň a dopady, negatívne dopady na súčasné rokovanie ohľadom rozpočtu EÚ, netreba vylúčovať aj to, že bude treba druhý, druhé absolutórium, čiže to by boli nejaké mesačné No, splátky, ktoré by umožnili konkretizovanie našich ambícií, našich priorít, či už budú sociálne, ekonomické alebo environmentálne. Konkrétne myslím na program Horizon 2020 a na mechanizmus pre prepojenie e, v Európe Erasmus+, aby sme zabezpečili pre mladých e, mlad, prácu. E, takisto rada tým, že zatiaľ všetky naše návrhy odmieta, Zdá sa, že ako by nechcela hľadať kompromis, ktorý by bol ambiciózny. Ak by sme zajtra odhlasovali vo veľkom e, toto naše stanovisko, vyšleme silný, e, silný signál, ktorý umožní zareagovať a to rýchlo na naliehavé otázky súčasnosti, na naliehavé potreby našich občanov, pre mladých, pre novú ekonomiku, toto navýšenie 2,2 miliardy, toto je jasný, hmatateľný signál, že potrebujeme novú generáciu politikov, politik a takisto aj programov pre EÚ. Merci. Next. Uh, Ďakujem. A ďalej má slovo pani kolegyňa GZ na minútu. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyňa, kolegovia, Touto pozíciou rozpočtu na rok 2020 eh, chceme pripraviť náš kontinent na budúcnosť. Viac prostriedkov na naliehavú ochranu klímy, viac prostriedkov na boj proti nezamestnanosti mladých, viac prostriedkov na výskum a vedu a viac peňazí na európske hodnoty. A to znamená, že aj na záchranu ľudí, ktorí utekajú cez Stredozemné more pred vojnou a prenasledovaním. Ak chce byť Európa eh, dôveryhodná, pokiaľ ide o zasadzovanie sa za ľudské práva, tak musíme minimálne tento e, program e, mať ako základ na záchranu na mori. A obraciam sa najmä na kresťansko-demokratickú frakciu tu v parlamente. Kresťania sa už nechcú prizerať, ako sa zúfali ľudia topia v stredozomnom mori. E, kolegyňa, kolegovia, Európa dokáže viac. Podporte náš návrh na záchranu na mori ktorý už dvakrát získal väčšinu v rozpočtovom výbore. Ďakujem pekne. Ďakujem. Kolega David, ďalší rečník na minútu. Vážená pani predsedajúca, chcem vyjadriť zásadnú nespokojnosť s poklesom výdavkov na polnohospodárstvo, bez toho, aby e, sa zároveň upravili disproporcie v podpore polnohospodárov v jednotlivých krajinách. Podľa pripravovanej úpravy naopak hrozí, že sa budú rozdiely prehlbovať. A e, proti poklesu výdavkov na mm, poľnohospodárstvo polnohospodárstvo a vidiek sa jasne vymedzil výbor pre polnohospodárstvo Európskeho parlamentu poklesu dochádza v prospech rastu podpory na migráciu e, o 10%, až na 560 miliónov eur. Navrhu sa zvýšiť platby Turecku za podporu emigrantov na území Turecka, a to v čase, kedy e, e, Turecko protiprávnou vojenskou aktivitou vyháňa obyvateľstvo zo severu Sýrie a vyhlasuje, že tam chce umiestniť čas imigrantov na týchto dobitých územiach, ktoré nemajú potrebnú infraštruktúru. To je niekoľko dôvodov, prečo návrh rozpočtu Európskej únie na rok 2020 nemôžeme podporiť. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Van Overtfeld, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyňa, kolegovia. Rok 2020 je posledným rokom súčasného viadročného finančného rámca VFR ktorý sme prijali v roku 2013 a rokovania o ďalšom e, VFR er sú v plnom prúde. Preto parlament e, berie tento rozpočet na rok 2020 ako isté premostenie k ďalšiemu finančnému obdobiu. Dohoda v rozpočtovom výbore je zameraná na budúcnosť a chcem poďakovať pani Gardia Savala a pani Holmajer za vynikajúce úsilie. E, dohoda v rozpočtovom výbore bola schválená, prijatá a chce sa vyrovnať so všetkými výzvami budúcnosti, čiže viac treba urobiť pre klímu. Rozpočtové úsilie EÚ musí sa prejaviť v oblasti výskumu, vývoja, aby sa zlepšila udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Takisto chceme sa viac venovať digitalizácii, podpore mladých ľudí, a bezpečnosti migrácií a mnohým ďalším požiadavkám, ktoré sú tam zakomponované. Vítam pozíciu rozpočtového výboru e, a odporúčam to parlamentu ako súčasť vyjednávacieho týmu Európskeho parlamentu ja urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som zabezpečil, že táto pozícia bude dôsledne presadzovaná, podporovaná. Ja e, to plne zdieľam ako člen tohto týmu a chcem, aby sme sa vysporiadali s požiadavkami a obávami v tomto parlamente a v celej EÚ. Ďakujem. Nasleduje pán kolega Ferreira. Minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ďakujem. To, čo budeme zajtra hlasovať, ten zajtrajší rozpočet je jeden z najdôležitejších krokov e, do budúcnosti a samozrejme už môžeme skonštatovať, e, že začína to mať negatívny dopad. E, to, že tento rozpočet bude najnižší v rámci viacročného finančného rámca už od dávnych čias, ktorý je veľmi zlý, dokonca pokiaľ ide o priority, ktoré sme si stanovili, hovorí o tom, že táto situácia sa stále zhoršuje to už povedali viaceré členské štáty, ale e, je tu viac ako dve tretiny tejto hodnoty, ktorá je venovaná na niektoré aspekty, avšak to nie je vôbec dostatočné napríklad pre koheznú politiku a tak ďalej. E, je potrebné pridať ešte veľa vecí, vidíme to veľmi negatívne. Chceli by sme navrhnúť e, nápady myšlienky, aby sa tento rozpočet eh, zlepšil, aby sa to venovalo viacej aj mladým, aby sa viacej podporili stredné malé podniky. A no, vďaka tomuto budeme môcť eh, prijať eh, celý rad pilotných projektov, napríklad v oblasti zdravotníctva, aby sme mohli pomôcť deťom. Ďakujem. Ďakujem. Následuje kolega Uhrík na minútu. Vážení kolegovia, ja som si návrh rozpočtu veľmi pozorne preštudoval. Čo ma naraz zarazilo najviac je, že zo 154 miliardového rozpočtu ide opäť

Pani predsednička Mila Ginter, eh, zúčastnil som sa eh, v eh, ročnom rozpočtovacom procese a mám silný dojem deja vu a to preto, že každoročný proces sa Eh, vyskytuje eh, vo futbalovom žargóne stále eh, fragmenty hry, pretože tento rozpočet uznáva predchádzajúce ročné potreby a kopíruje ich. Často paušálne a často e, proti e, vlastným vyhláseniam. Parlament e, vracia návrh rozpočtu, ale ide ďalej a v tomto roku zdôrazňuje na klimatické priority o 2,7 miliard eur viac ako východiskový návrh komisie a očakávame zaujímavú e, dohadovať zmierovacie konanie, ale e, ja e, mám skúsenosti, že keď to zmierovacie konanie trvá príliš dlho, tak to nevyzerá dobre, pretože príjemcovia chcú súhlas, zhodu a predvydateľnosť. A posledný ročný rozpočet v tomto finančnom výhľade, ktorú som mal to potešenie navrhovať na roky 2014 a 2020 preto všetci zohľadili e, dnešné e, e, ročné úsilie v súvislosti s bytkov o viacročný finančný ramec a e, preto treba e, viac využívať e, také nástroje finančného nariadenia, ako je článok 15.3, aby sa zabezpečila prúznosť v týchto rozpočtových bytkách. Ďakujem, teraz má slovo kolega Markeš na jednu a pol minúty predsednička, dámy a páni, pán komisár Ettinger. Tento návrh, o ktorom diskutujeme, je nižší, ako by sme potrebovali, aký bude pozmenený. E, v nasledujúcich 100 dňoch komisia predloží legislatívu ohľadom životného prostredia. Je to veľmi dôležité, aby Európska únia naozaj zafinancovala spravodlivý prechod pre neutrálnu ekonomiku, pokiaľ ide o CO2, pokiaľ ide o uhlík. Z môjho hľadiska je to veľmi jednoduché. Vzhľadom na viacročný finančný rámec 2021-2027 komisia predložila na stôl aj spoločne s radou taký návrh z ktorého vyplýva, že rozpočty budú ešte nižšie ako ten súčasný rozpočet, alebo ten, o ktorom rokujeme na nasledujúci rok. Je potrebné však byť realistický, či chcete naozaj akým spôsobom eh, splniť tie vyhliadky, tie záväzky, ktoré sme si stanovili. Rada a komisia majú celý rad politických kompromisov, ktoré prijali. Potrebné je ich dodržať všetky tieto záväzky a aj preto je potrebné aj modifikovať na vrch, tak ako to urobil parlament pre rok 2021. Treba zohľadniť takisto aj budúci viacročný finančný rámec. A preto je potrebné naozaj si E, tie potreby vypichnúť, aby boli reálne. Ďakujem. Ďalšia e, rečnička je kolegyňa Ajar na jednu minútu. Pani predsednička, ďakujem. E, pán štátny tajomník, pán komisár, Zajtra budeme hlasovať o rozpočte, to je jasné. Zatiaľ, čo Európska únia si stanovila ako cieľ 25 svojho rozpočtu dá na ochranu klímy medzi rokmi 2021-2024, pritom prichádza k veľkým šprtom, škrtom, aby sme dosiahli vôbec tento tento cieľ. Opätovne nám vystáva otázka. Každý rok hovoríme o veľkej zodpovednosti zo strany EÚ, že je potrebné bojovať proti klimatickým zmenám, je potrebné rozvíjať znalostnú ekonomiku, rozvíjať konkurenciaschopnosť našich, e, našich podnikov a takisto podporovať mladých. Avšak každý rok máme tie isté hry, tie isté akty, e, opätovne škrty pre stredné a malé podniky, pre klimatic, boj proti klimatickým zmenám a pre uh, zamestnanecké miesta pre mladých. Drahí uh, kolegovia, toto už trvalo príliš dlho. Výsledok uh, tejto implementácie je tento zlý rozpočet. Je Máme tu ešte jeden štát, ktorý financuje skoro veľkú časť rozpočtu. Už stačilo. Ďalšia má slovo kolegyňa Vana na jednu minútu.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 Potrebujeme silný eh, rozpočet EÚ pre výzvy do budúcnosti, ehm, plnenie Parískej dohody o ochrane klímy a budovanie Európskej sociálnej únie a boj proti nezamestnanosti mladým. Eh, nemôžeme globálne problémy vyriešiť na národnej úrovni a eh, nevidíme s menším rozpočtom v EÚ. A preto som za to, aby sa prešlo na systém využívania vlastných zdrojov a nepríspevkov. Rozpočet rok 2020 obsahuje e, veľké zlepšenia. Počali sme o 2,7 milióna viac na ochranu klímy a e, pre mladých a pre záchranu na mori, ale sú tu aj isté sklamania v tomto rozpočte napríklad e, chýba plnenie gender mainstreaming a gender budgeting, hoci všetky inštitúcie sa k tomu hlásia a preto potrebujeme značne viac činov ministerstv ako um, pre poslankyňu vojensky neutrálneho štátu je pre mňa dôležité, že práve v časoch, eh, kedy sa šetrí na sociálno, um, sociálnych prioritách, eh, dostáva uh, zbrojársky priemysel veľké finančné inekcie a my potrebujeme odzbrojenie miesto zbrojenia a uh, ochranu uh, klímy. Szeretettel köszöntöm Önöket, és Önökön keresztül 500. Ďakujem, srdečne vás vítam a prostredníctvom vás aj 500 miliónov občanov EÚ. Pokračujeme v diskusii. Pán Kus má slovo za e, zastúpení e, frakcie ID. Dámy a páni, vieme, že v rozpočte roku 2020 ide skoro 170 e, miliard eur. To sú peniaze e, platiteľov dane a e, s týmito peniazmi musíme úsporne a hospodárne nakladať a preto sme zvolení. A samozrejme je prirodzené, aby sme vynakladali peniaze na vzdelávanie, na výskum, aj na boj proti zneužívaniu. Ale keď v tých veľkých kapitola, ktorá má rozpočty, e, keď nebudeme šetriť a krátiť tie prostriedky, tak nebudeme mať e, peniaze na to, aby sme mali e, peniaze na zmysluplné programy a preto vás chcem vyzvať, aby ste mysleli na svoju zodpovednosť, ktorú máte ako zvolení poslanci, ktorí vynakladajú tieto peniaze za vašich občanov, za platiteľov daní. Ďakujem. Ďalej pán Kozmiuk má slovo z EKR. Pani predsednička, pán komisár, v nasledujúcej e, fáze rozpočtového procesu po hlasovaní v rozpočtovom výbore bol viac ako 1300 pozmeňujúcich návrhov a e, tieto e, prostriedky majú narasť e, skoro 2,7 miliardy eur a e, platby e, majú e, byť okolo 160 e, miliard eur a osobitne treba e, výrazné zvýšenie e, e pre mládež o 360 miliónov eur a pre Horizont 2020 aj pre proces náhrady likvidácie v prípade poľnohospodárských e, producentov a aj e, na Frontex. E, Chcem ešte raz zdôrazniť, že rastú prostriedky na výdavky na platby o viac ako 5 miliard v porovnaní s terajším rokom, ale vzhľadom na to, že rozpočet 2020 je posledný rok plnenia 7-ročného finančného rámca tieto mm, prostriedky na platby možno budú príliš e, nízke, pretože sa bude viac plniť projektov z mm, programu e, súdržnosti a tiež rozvoja vidieka. A v súvislosti s týmto e, môžu sa opakovať meškania platieb, ktoré sme eh, mali už predtým a eh, v najhoršom eh, roku boli viac ako 30 miliard eur. Ďakujem. Prosím, aby ste dodržali limit jednu minútu. Toto všetko vytvára veľké nerovnosti. Potrebujeme ale viacej produkcie, za tým máme však akúsi púšť priemyslu, hospodárstva medzi zamestnancami, medzi krajinami, medzi regiónmi. Posledné roky niektoré krajiny, kontrane Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko strátili 15 až 20 svojho obyvateľstva. To je strašne veľa. V Belgicku sme videli, čo sa stalo s oceliarským priemyslom, s tými štyrmi podnikmi, veľkými Arcelor, ArcelorMittal a tak ďalej. Voči tomuto európsky rozpočet by mohol byť minimálne o niečo lepšie, aby pomohol. E, teraz máme veľké rozpočtové marže na jednej strane a na druhej strane máme sociálne urgentné otázky. Prečo ich nevyužijeme? Tak ako to povedal aj kolega, kalkulácie sú veľmi dobré alebo nie sú dobré. Sú našim odrazom a my chceme viac. Ďakujem v mene nezaradených pani Mog. Ďakujem. Od 18. E, storočia sa argumentuje, že e, nemá byť zadenie bez zastúpenia. Dúfam, že toto bude e, moja posledná prežitosť vystúpiť v tejto demokratickej fasáde snemovne. A e, tiež dúfam, že tento historický princíp e, bude rešpektovaný. Ak Spojené kráľovstvo e, odíde z tejto technokracie, v blízkej budúcnosti ehm, bude ehm, úplne nezmyselné, aby sa očakovalo od britských daných ehm, placov, aby naďalej financovali iniciatívy, ku ktorým nemôžu nič povedať. V roku 1990 bývalý britský premiér povedal predsedovi komisie Delorovi, že nie, nie a nie ona, premiérka, vtedy um, mala um, pravdu vo svojom prístupe k ďalšej integrácii a ja uh, hovorím to isté k príspevkom uh, do rozpočtu po našom vystúpení. Uh, citáty uh, zastupcov z národných štátov, ktorí uh, pozostávajú, uh, z ktorých pozostáva EÚ a z tých, ktorí odchádzajú, nemôžu byť uh, ich zdroje plienené. A e, voliči z Midlands e, a ja v nemene e, nich vyžadujem, aby bola demokracia rešpektovaná. Is... Ďakujeme tiež, e, želám, aby ste všetci rešpektovali rečenský čas, jednu minútu každý. Pán Heps e, v mene e, EPP. Ja, ich, e, Dámy a páni, mne sa to zdá do istej miery humoristické, eh, že eh, niekto eh, tú, túto snemovňu označuje ako nedemokratickú. Tí, ktorí hovoria, že ide o to, aby sme nejako prezdeli peniaze, musíme povedať, že nie. Ide o európsku priednú hodnotu, to musíme hovoriť e, členským štátom. Ide o nástroje Connecting Europe Facility a Horizon 2020, kde nejde o to, ako vynakladať peniaze, ale o to, že je lepšie, keď to my robím spoločne, ako keď to robia e, členské štáty. A môžem menovať e, napríklad projekt Galileo. Mm, ja si nemyslím, že napríklad Fínsku by sa podarilo takýto systém zriadiť a po Brexite Briti sa chcú na tom ďalej zúčastňovať a mm, preto je jasné, že to má zmysel. nemá zmysel, že e, z e, tých miliard, čo už e, boli investované, sa teraz budú krátiť a vybrať malé časti po miliónoch a potom táto pridaná hodnota sa vytratí. Druhý, druhá zásada, na ktorú musíme dbať ako parlament, je veľmi dôležitá. Nesmieme hovoriť v pondelok ináč ako v útorok v debate o rozpočte. Napríklad sme hovorili minule o antisemitizme a preto je dobré, že e, teraz podporujeme e, z európskeho rozpočtu e, učebnice v Palestíne, ale prosím nie také, ktoré zavaňajú antisemitizmom a preto nemôžeme ináč hovoriť v pondelok ako v útorok. Ďakujem. Pán poslanec Biedroň Ehm, pán minister, pán komisár, 513 ehm, miliónov eh, občanov občanok eh, Európskej únie nasledujúci rad eh, s nádejami čakajú na nasledujúci rozpočet EÚ e a ďalší krát počítajú s tým, že hodnoty EÚ, e o ktorých hovoril môj predrečník, ale aj isté zásady, e, na ktorých sme sa dohodli, budú naplnené. Že my, politici, ktorí rozhodujú o budúcnosti EÚ, e, sa budeme držať našich priorit a e, ďalší krát, žiaľ, žiaľ, ostanú podvedení. Ďalší krát priority, ktoré sme zvolili a hodnoty, ktoré sme mali brániť, žiaľ, nebudú naplnené a e, s príkrosťou e, som e, zistil, že v tomto rozpočte ďalší krát nám budú chýbať peniaze na vojnu s klimatickou katastrofou. Nie zmenami, ale klimatickou katastrofou. V Polsku, štáte, ktorý zastupujem každý rok, v dôsledku klimatických zmien umiera 45 tisíc ľudí. To je ako keby každý rok v EÚ zomrelo stredne veľké mesto. Ďalší krát v tomto rozpočte e, e, bude chýbať e, peniaze na vyrovnanie šanci pre mladých ľudí. Sú v Európe, eh, kde eh, chýbajú pracovné miesta pre 40-50 mladých ľudí. Včera sme mali rozprávu o radikalizme a eh, z čoho vzniká radikalizmus práve z takýchto dôvodov a preto sa zasadzujem o to, aby sme pripravili rozpočet, ktorý bude vyrovnávať šance a niektorých bude prehlbovať nerovnosti. Ďakujem, pán Torvalds má slovo z Renew. Ďakujem, pani predsedajúca. Najprv taká drobná pripomienka k tomu, čo práve povedala pani Rizmok. 1761 to je rok, kedy občan v 14, občania v 14 kolóniách eh, vyjadrili zhnúsenie z toho no taxation without representation. Prečo sa takto eh, vyjadril tento občan? Povedal to preto, že ho zdaňoval britský parlament. Takže Skontrolujte si mm, svoju históriu. Áno, majú takú mm, veľmi farebnú históriu. No, ale ja keď som prišiel sem, chcel som eh, pochopiť tento zvláštny rozpočet najprv sa vytvoria teda nejaké prísluhy, potom e, sa to um, vlastne preberá a e, tuto bude vlastne posledný rozpočet v rámci tohto viazočného finančného rámca. Fínske predsedníctvo snad tiež chápe, že ten rozpočet, ktorý máme, musíme trošku posilniť aby sme to... E, a verím, že sa nám to podarí dosiahnuť aj tentokrát. Ďakujem pekne. Prosím, dajte si sluchadlá. Je tu otázka na základe modrej karty od pani Rizmok. E, akceptujete túto modrú kartu? výnimočne eh, akceptujem modrú kartu. Szeretném felhívni képviselő Dobre, to je v poriadku. Tak eh, chcem upozorniť pani poslankyňu, že má 30 sekúnd. Thank you for accepting. Ďakujem, že ste akceptovali a ďakujem za poučenie histórie my poznáme históriu e, nášho štátu a pripomíname, že v 1776 Američania e, rozhodli, že my e, nezastupujeme ich najlepší záujem a reálnu demokraciu a oni sa rozhodli, že odídu a môžete spochybňovať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 Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Táto diskusia ohľadom rozpočtu a ohľadom tomu, ako budú využité nasledujúce roky využité financie zo strany Slovensk- pardon, európskych Eh, daňových poplatníkov. Toto je dôležitá otázka. Eh, je potrebné eh, si uvedomiť, že čísla nám hovoria niečo a fakty druhé. Zoberme si Erasmus, kde máme nerovnaké sumy. Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2020, máme tu 14,7 miliardy na Erasmus a potom ďalšie miliardy na sociálnu Eh, inklúziu pre eh, ľudí so zdravotným znevýhodnenými. Pozrieme sa teraz na analýzu viacročného finančného rámca 2021-2027. Eh, rozpočet Erasmus hovorí o 123 miliónov eur na potom tam máme takisto príspevky na šport pre zdravotne znevýhodnených občanov. Vieme teda, že občania eh, chcú nie slova, ale fakty. Potrebujeme naozaj nie slova, ale naozaj financie. Ďakujem. Pán Tošanov. Ďakujem slova pán Tošanovský. Za... V rámci výboru ITRE už sa dlhodobo venujem dvom agentúram. Projekt satelitnej navigácie Galileo sa blíži k plnej konštelácii a je bezpodmienečne nutné zabezpečiť vysokú úroveň Eh, bezpečnosti. A to nepôjde bez ďalších ľudí a prostriedkov pre agentúru GSA. Okrem toho sa agentúra musí pripraviť na riešenie kompetencií v rámci vesmírneho programu Európskej únie. Druhá agentúra je Back Office. Je to najmenšia agentúra, ktorá je dlhodobo poddimenzovaná eh, vo svetle nových úloh pre telekomunikačných regulátorov pre zavadzanie 5G je potrebné posilniť aj túto agentúru. Vážený pán komisár, Vážený pán komisár Ettinger, ja vám osobne veľmi ďakujem za dlhoročnú spoluprácu a verím, že sa podarí táto malé, tieto malé navýšenia v rámci rozpočtu komisie presadiť. Opätovne ešte raz vám chcem osobne poďakovať. Ďakujem pekne. Pán Bulok, bez nezaradený, nech sa páči. Pani predsedajúca, Rozpočet EÚ na nadchádzajúci rok predpokladá plný príspevok zo Spojeného kráľovstva, približne 13 miliard libier, teda za rok 2020. Avšak už viac než pred tromi rokmi Británia hlasovala za vystúpenie z EÚ. Boris Johnson Eh, tak povediac, ohrial deal, ktorý, dohodu, ktorú dohodla eh, Teresa May a tam sú eh, príspevky bez riadneho zastupovania v roku 2020 a tá duha, dohoda sa tiež prihlasuje k záväzkom v Európskej investičnej banke, čo sú stovky miliard, ak by teda to niekedy zlyhalo. A takisto Ehm, je tu colná ehm, hranica v Írskom mori, čo je jasné porušenie britskej, e, ten záväzku britskej vlády z roku 2017 ehm, dovoliť e, prístup severoírským firmám bez e, obmedzenia na britský trh. Zahlasovali sme za odchod a teda či už to bude dohoda Terezy Mejovej alebo Borisa, tak neprejde to parlamentom. Čiže naozaj je na čase potriasi rukou, e, mať čistý e, odchod, e, implementovať vôľu ľudu a demo- rešpektovať demokraciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Rösler má slovo za EPP. Vážená pani predsedajúca, rozpočet je akýmsi ako si čarnou látkou, ktorá napomáha politické ciele presadiť do reality. To je dôvod investovať do modernizácie Európy. Nemali by sme však zabúdať aj na vyrovnaný regionálny rozvoj všetkých európskych regiónov. Posledný rozpočet eh, viacročného finančného rámca musí splniť očakávania našich eh, voličov. Potrebujeme politiky, ktoré budú reagovať na demografické, technologické a klimatické zmeny, pred ktorými sa ocitáme. Potrebujeme viac financovania na Erasmus+, čo je jeden z najúspešnejších európskych projektov. Potrebujeme ďalšiu podporu mm, pre podnikateľov, pre inovácie a programy výskumu, ale musíme tiež zvýšiť našu bezpečnosť a vysporiadať sa s výzvou migrácie. Týmto rozpočtom musíme e, naďalej rozvíjať silnejšiu Európu založenú na väčšej solidarite. Európu, ktorá sa zamýšľa nad budúcimi generáciami, ktorá ale nezabúda na úspešné politiky minulosti. Ďakujem pekne teraz John Howard, SAD, nech sa páči. Pani predsedajúca, teším sa na rokovania o rozpočte, kde komisia bude skutočne tým úprimným, úprimným sprostredkovateľom a kde budeme mať jasne zdokumentovanú dohodu a bude jasné, aká tá dohoda je. Je dôležité, aby rozpočtový orgán dobre spolupracoval, aby rozpočtové orgány dobre spolupracovali. A o čom vlastne hovoríme v tomto rozpočte? Počas tohto VFR sa európsky rozpočet znížil o 3,5 v reálnych číslach. Je to trošku menej než 1 HNI a eh, hrubého národného dôchodku a okrem toho 39 eh, jedna 40 eh, je to tých verejných výdavkov v Spojenom kráľovstve. Prečo? Pretože spoločne dosiahneme o mnoho viac, než e, dosiahneme ako individuálne členské štáty. Potrebujeme e, spoluprácu vo výskume, v vede a musíme do toho investovať, aby sme mali modernú ekologickú ekonomiku e, a 10 centov viac na osobu a týždeň, myslím si, že stoja za to. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Katajnen za Riniu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani eh, predsedajúca. Všetci vieme eh, tie rozpočtové tlaky, ktoré nás čakajú budúci rok a pokiaľ ide o VFR, je však našou povinnosťou zabezpečiť, aby Brexit a ďalšie rozpočtové tlaky e, neznášalo iba polnohospodárstvo a potravinárstvo. Európska únia potrebuje lokálne, bezpečné, udržateľné, kvalitné potraviny aj v budúcnosti a preto musíme sa postarať o to, aby európsky farmári mali e, vhodné podmienky. Je teda veľmi dôležité, aby Európsky parlament neškrtal v oblasti polnospodárstva v tomto rozpočte, ktorý bude vlastne posledný pred ďalším finančným obdobím. A znamená to, že veľmi úprimne posúdime, či si môžeme dovoliť vyhnúť sa zvýšeniu e, príspevkov. Myslím si, že 1,3 je veľa, ale bez akéhokoľvek zvýšenia. To je tiež nerealistické. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalším rečníkom za ide poslanec Krach. To, čo tu zažívame, je, že Európa stráca e, kontakt s pokročilými regiónmi a pokro- rozvíjajúcimi sa regiónmi sveta. My ako parlament sa sporíme o tom, či chceme vynakladať viac na podporu nelegálnych prevádzačov v Stredozemnom mori a na klimatické opatrenia, ktorých e, účinnosť je pri najlepšom e, spochybniteľná. Ide o to, že si musíme položiť otázku, čo my prinášame ľuďom v Európe. A určite to nebude rozpráva o otázke, ako financovať ideologicky obľúbené projekty a ešte menej ide o mm, dotácie do polnohospodárstva, ktoré dokazujú iba to, že viac Európy neznamená lepší život, ale iba viac byrokracie a odsudzenia výrobcov a spotrebiteľov. V konečnom dôsledku je to isté ponaučenie e, o tom, že niečo tu zásadne zlyháva, že našu legitimitu získame späť len ak budeme Mm, ochotní zmeniť naše zmýšľanie. Zameriava sa nielen na ideológie a e, ľavicové podporové, podporné fondy, ale že sa spolahneme na zdravý sedacký rozum, že budeme e, rešpektovať zvrchovanosť a zodpovednosť lokálnych komunít. Návrh rozpočtu to nereflektuje, ale musím priznať, že rada sa tomu trošku viac približuje než tento parlament. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Máme tu otázku modrú kartu za Riniu. Akceptujete modrú kartu? Akceptujete modrú kartu? Áno. Takže nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, mohli by ste konkretizovať, aké opatrenia v boji proti klíme sú podľa vás bez eh, doložiteľnej účinnosti a preto nie rozpočtovo relevantné. Ďakujem, nech sa páči odpoveď, 30 sekúnd. Áno, ďakujem. Otázka zmeny klímy je tá, eh, na ktorú ani Európa samotná nedokáže dať odpoveď. Aj keby sme zajtra v Európe prestali emitovať čo len 1 gram CO2, tak eh, vychádzajú z hypotézy, že e, zmenu klímy spôsobuje človek, nebolo by to relevantné pre e, ohrievanie e, Zeme. Takže otázka, prečo robíme niečo, čo aj keď my to robíme, nebude mať účinok, pretože USA, Čína, India a mnohé ďalšie prosperujúce regióny sa na tom nebudú podielať. Je to politika iba symbolov na účet pracujúcich, na účet rodín a na účet tých, ktorí dochádzajú za prácou. A takúto politiku nepodporujeme.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 Ďakujem pekne, pani predsednička, pán, pani, pánovi ministrovi aj komisárovi. Veľa z predrečníkov hovorili, že niektorí vyzývali eh, k návratu eh, k logike Aristotelesa a eh, odvolávali sa na kresťanstvo a spomínali vojnu s antisemitizmom a boj o e, čisté ovzdušie a klímu a tiež e, musíme hovoriť e, o návrate do sveta Dionýza, pretože tu máme jedno veľké divadlo. Komisia navrhla, rada prijala, Európsky parlament sa k tomu priklonil. Myslím si, že kľúčovým slovom tu musí byť kompromis a musíme upozorniť na 11 budú hovorili o tom eh, kolegovia z EKR, aby sme eh, v eh, tomto mm, divadle neprekročili tie časové rámce, ktoré spôsobujú také finančné straty v rozpočtoch a portfóliách aby sme sa zmestili v tomto divadle tak, aby sme sa um, pripravili na nasledujúci finančný rámec a zachovali ten režim, aby európsky občania mali pocit, že dobre zastupujeme ich záujmy. Ďakujem pekne. A pán poslanec Furore, bez, teda nezaradený. Vai microfono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 Ďakujem pekne, ďakujem pani predsedníčka. Čoraz viac škrtov pre plýtvanie, čoraz viac investícií pre občanov. Toto sú tie hesla pre rozpočet 2020, ktoré používajú európske rozpočty efektívnym spôsobom. Hnutie Činkue Štele podporuje obnovenie týchto fondov v prospech našich poľnohospodárov pre výskum a takisto pre stredné a malé podniky. Musíme teraz sa pozerať na budúcnosť a práve z tohto dôvodu sme, by sme chceli, aby sme boli viacej, od, mali viacej odvahy aby sme identifikovali tie programy, ktoré fungujú a tie, ktoré nefungujú a nemajú žiaden prínos pre občanov. Toto je to, čo je tá ozajstná pridaná hodnota, či v hospodárskej um, environmentálnej alebo sociálnej oblasti. To si musíme ponechať. Kde nájdeme peniaze? No začneme teraz s tým, že budeme škrtať administratívne náklady, takisto pre nám inštitúcií a tiež znížme odmeny tak poslancov, ako aj komisárov. A nakoniec vyšlíme silný signál Turecku, ktoré, a s tým, že zablokujeme ich prestupové fondy, kvôli tomu, že eh, takto brutálne zautočili na kurdský ľud. Ďakujem. Pán kolega Kristoforu za EP. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. My eh, sme súčasťou tých, ktorí sa myslia, a veria v silnejšiu Európu. Podporujeme túto Európsku úniu, ktorá by bola silná. Chceme Európsku úniu, ktorá by mala uh, naozaj rozvojový, ale aj bezpečnostný charakter, ktorá by bola istá. A chceme silnú a pyšnú Európu na tento nový rozpočet. A ak chceme silný rozpočet, ten zabezpečíme len vtedy, ak rada už e, konečne prestane slepo znižovať finančné zdroje na jednotlivé dôležité programy Európskej únie. Je potrebné zabezpečiť bezpečnú, istú Európu, aby mohla čeliť všetkým tým, ktorí ho, ju podkopávajú, ktorí na ňu útočia, pretože nemôžeme si predstaviť našu planetu bez Európskej únie a preto potrebujeme viac finančných zdrojov na Horizon 2020, na Erasmus+, na stredná malé podniky, pre poľnohospodárov a tak ďalej. Všetky tí, ktorí potrebujú ktorí potrebujú pomoc, tak ako aj obyčajní občania. A preto potrebujeme zabezpečiť, aby tieto financie sa naozaj dostali k občanom EÚ. Aj v takej malej krajine, ako je moja Cyprus, Európska únia nemôže dávať eh, eur alebo poskytovať finančné zdroje takým krajinám, ktoré eh, ničia, ktoré sú agresívne, konkrétne Turecku. Táto Európska únia v roku 2019 nemôže diskutovať e, s, e, o rovnosti pohlavy, e, čo je samozrejme podmienka. A v rozpočte musíme jasne povedať, že tí, ktorí nebudú rešpektovať rovnosť pohľavy členských štátov, musia to zaplatia. A chcem poďakovať pánovi Ettingerovi za prácu, ktorú vykonal pretože tá je zásadná, je úžasná, aby sme mali silný rozpočet. A myslím si, že si to vypočul aj zo strany Európskeho parlamentu. A ďalšou rečničkou pani Gamon Riniu. V prípade rozpočtu 2020 nejde o nič menej než o zásadné a dôležité e, projekty pre budúcnosť Európy. Budúci rok bude rozhodujúci pre naše spoločenstvo. Ide o vzdelávanie, ide o európsku súdržnosť, e, ktorú predstavuje program Erasmus. Každý euro, každé euro je tu dobre investované do našej budúcnosti. Ide o digitalizáciu, ide o rakovinový výskum, ide o veci, ktoré sa týkajú Európanov v ich každodennom živote. Ide o posilnenú spoluprácu v oblasti bezpečnosti justície, ide o boj proti zmene klímy a proti e, existenciálnej hrozbe, ktorú predstavuje. A v neposlednom rade je tu konferencia o budúcnosti Európskej únie, čo bude dôležitý projekt. Každý týždeň viac pociťujeme, že inštitucionálna štruktúra únie sa musí naliehavo reformovať. E, treba ju preskúmať, pretože nekráča s dobou a nechceme, aby Európa nekráčala s dobou a preto to musíme zmeniť. Ak by malo dôjsť k tomu, že členské štáty e, znemožnia zásadné investície, bolo, bol by to fatálny signál voči Európanom, Európankám, voči mladí, mladým ľuďom a budúcnosti Európa. Musí prinásať výsledky, ale na to potrebuje prosiedky. Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Čarnecký. Pani przewodnicząca! Pani predsednička, pán komisár, pán minister, vážený Európsky parlament eh, má eh, veľa chýb, eh, no má určite istú výhodu a to, že stojí vždy za veľkým rozpočtom a rada má veľa výhod, ale má tú chybu, že vždy sa zachováva ako Lakomer sa snaží sa kratiť ten rozpočet. E, ten rozpočet je potrebný, ale e, štáty, ktoré e, sú v predsedníctve EÚ, ktoré sú často bohaté štáty, mali by mať viac empatie k tým štátom, ktoré z historických dôvodov ne, mali možnosť eh, doskoro toto bohatstvo vybudovať a eh, my sme za to ako skupina EKR, aby fungovali najdôležitejšie politiky z nášho hľadiska eh, kohetná politika a spoločná poľnohospodárska politika, ale táto rozpráva je ochutnávka toho, čo nastane ešte v tomto roku v viacročný rozpočet 2011 2007. Következő hozzászóló Dobni képviselőtársunk a függetlenektől. Ďakujem. Pán poslanec Dobný. Začiatkom tohto mesiaca sa Brexit, e, strana Brexitos vedela na zasadnutí výboru na kontrolu rozpočtu, že v roku 2018 bolo nesprávne vynaložených niekoľko miliónov e, eur a okrem toho 700 miliónov eur sa stratilo za predošlé roky a EÚ Eh, ale nevie podrobne uviesť, kam sa týchto 885 miliónov eur zahraničnej eh, moci eh, stratili. A, a teda orgán, ktorý audituje EÚ, tam sú bývalí europoslanci, ktorí sú lojálni e, a to je katastrofa pre e, korupciu. A teraz máme pred sebou rozpočet na rok 2020 a vidíme, že napriek e, hrozacemu Brexitu sa tu stále predpokladá, že to narastie na 165,3 miliard eur, čo je naraz o 3,5 miliardy eur oproti roku 2019 mali by sme sa teda získať, e, snažiť získať nejakú úctu alebo dôveru verejnosti, takže je naozaj na čase, aby rozpočty boli externe auditované, aby tam bola plná transparentnosť, pretože nemôžeme dôverovať EÚ, a nemôžeme jej zveriť ani daň z príjmu, ani DPH, ale nie je tu žiadna garancia. E, toto sú len obcho- to je len obchodovanie na konskom trhu s rozpočtom na rok 2020. Prosím, nasadte si sluchadlá, hovorí predsedajúca. Nasadte si, prosím, sluchadlá. Nas... Prosím vás, dávajte pozor, je tu modrá karta pre vás. Akceptujete modrú kartu e, od pána Zdechovského z EPP? Áno. Musí to akceptovať poslanec. Áno, akceptujete to? Áno. Výborne, pán kolega. Ďakujem za odvahu akceptovať odo mňa modrú kartu. Vynikajúci prejav, naozaj ste ma nadchol, ale ste ma nadchli, ale viete, čo mi je problém s tým vašim prejavom? Vy vôbec nezna, nepoznáte fakty. Ukážte mi a teraz mi konkrétne povedzte, odpovedajte mi na otázku, kde je 80 miliónov Spomínaj, že sa stratili z európskeho rozpočtu kvôli korupcie. Ukážte mi presne to miesto, kde to je. Inak sú to, pán kolega, iba také volebné prehlásenia smerom k vašim voličom. You have the floor 30 seconds sharp. 30 Máte slovo na 30 sekúnd presne. Um, the, the money was on account peniaze e, neboli e, zaučtované a bolo to úplne e, potrebne v správe Európskeho dvoru auditoru. Ak auditorov, ak nemáte, môžem vám poslať na ňu odkaz. Mr. Sarvama. Ďalej vystupí pán Sarvama z EPP. Arvoisa puhemies, <clears throat> suuret kiitokset. Pani predsednička, ďakujem. Spravodaj Kenny Holmer aj komisárovi Oettingerovi za ich e, prácu na rozpočte. Rozpočet je o pridanej hodnote, ktorú prináša členským e, štátom a občanom. Každé euro, ktoré dáme do rozpočtu a e, použijeme ho na úrovni EÚ, znásobí svoju hodnotu pre občanov. To je fakt a teraz je pre mňa ťažké pochopiť opäť radu a predsednícky štát v rade navrhol krátiť e, návrh rozpočtu o 1,5 miliardy eur. To pre mňa najviac e, nepochopiteľné je kratenie programu Horizon o viac ako 400 miliónov eur a e, nevyužitie pružnosti, čo preniesie ďalšie krátenie o 300 miliónov. To sú prostriedky, ktoré e, by pomáhali budovať budúcnosť Európy. A dostali sme potvrdené, že predsedníctvo dnes e, dostalo od komisie správu o rozpočtovej disciplíne bolo by ľahšie obhájiť e, kratenie rozpočtu, ale mm, povedal by som, že mali by ste sa skôr pozrieť na váš vlastný rozpočet. Teda toto je otázka od predsedníctva rade. E, prečo krátite tak veľa prostriedkov na program Horizon teraz? je. Teraz e, kolega Garikano. Cambiando svet sa mení a e, rozpočet nám e, e, neumožňuje vzdať boj proti týmto a dostatočne bojovať proti týmto klimatickým zmenám. My ako občania si myslíme, že tieto zmeny v boji proti klimatickým zmenám nás vybavujú k tomu, aby sme bojovali v svete, ktorý je stále viac diktalizovaný a priemyselný a preto e, rozpočet, ktorý predká tento parlament a ktorý žiada od rady, aby posúdila i tento rozpočet e, predpokladá e, veľké investície do Erasmu a do Horizontu 2020 a to sú kľúčové veci pre výskum v EU a oveľa väčšie výdavky v boji proti klimatickým zmenám a je to rozpočet, ktorý eh, vyslovne eh, rieši požiadavky občanov a preto budeme hlasovať za ňo. Teraz eh, kolega Overgaard, nezaradený. As I'm hopefully soon to be an keď dúfam, že čoskoro um, budem bývalý europoslanec, dovolte mi, aby som vám poradil, že EU mnohí uh, vidia ako uh, uzavretú byrokratickú a uh, temnú organizáciu a EU sa vníma ako inštitúcia, ktorá čerpá obrovské množstvo peňazí daných poplatníkov na veci, ktoré pre e, ľudí nie sú e, veľmi zaujímavé. Ale e, ako by to nestačilo,